Mes chers collègues, j'ouvre notre commission des budgets. C'est la séance de rentrée. Je suis heureux de vous retrouver. Vítam vás na dnešnej schôdzi. Som veľmi rád, že vás vidím. Ste odpočinutí, oddychnutí po prázdninách. Myslím si, že mm, tie dva mesiace určite každý dobre e, využil a dobre ste si oddychli a, nazbierali ste nové sily, e, aby sme sa pripravili na veľmi stimulujúce rozpočtové e, zasadnutie. Ja som mal počas týchto prázdnin jeden sen a sníval som o tom, aby sme Eh, aby sa nám podarilo nájsť naozaj vyrovnané eh, prostriedky, aby sme eh, mohli zničiť alebo teda vyriešiť všetky nezaplatené platby, aby sme na konci boli na nule a aby sme ukázali, že Európa je príkladom v rozpočtovom riadení, aby, aby sme ukázali, že je schopná splácať svoje záväzky aj platby a že sme našli nejaký konsenzus, aby sme zodpovedali realite. A aby sme našli nejakú zlatú stretnú cestu medzi uh, utopiou a realizovateľnými vecami. Uh, no, a teraz by som uh, dúfam, že ste dostali všetky informácie o tejto schôdze budeme mať zasadnutie ráno a potom e, o 15. Pracovné jazyky, do ktorých je naša schôdza tlmočená, boli uverejnené v našom newsletteri e, nášho, rozpočtu, výboru pre rozpočet. A mm, tie zápisnice zo schôd, ktoré sa, tý, ktoré sa konali 7., 8. a 23. júla, e, tak v týchto zápisniciach nájdete všetko to, o čom sme hovorili a o čom sme sa rozhodli. E, takisto chcem povedať, že pred chvíľou schôdza koordinátorov prijala jedno rozhodnutie a e, zároveň vás chcem poprosiť, aby ste nám prepáčili, že sa náš výbor začal troška neskôr. Program a e, diskusia našej e, schôdze koordinátorov bola veľmi dôležitá, preto, by sme, preto sme museli vlastne prerušiť našu schôdzu. Dnes predpoludním Mm, budeme hovoriť aj o hearingu um, pána komisára, ktorý bude poverený rozpočtom, že je to menovaný komisár. A my sme vlastne uh, sa dohodli na troch písomných otázkach, ktoré, um, na ktoré bude musieť odpovedať tento kandidát. Sú to otázky, uh, ktoré vyjadrujú naše želania, naše prípomienky, ktoré vyjadrili zástupcovia jednotlivých skupín. Tieto otázky máte na stole. Prvá otázka sa týka veľmi znepokojúcej situácie ohľadom pladieb v európskom rozpočte. Druhá otázka e, spočíva v tom, že kandidáta e, sa spýtame, ako si vykladá e, ten postup revízie viacročného finančného rámca. pretože za chvíľu sú voľby a tento finančný rámec sa e, príjma pred voľbami. Takže my sa chceme spýtať, kandidáta na komisára, ako si vyklada tento záväzok. No a potom tretia otázka je reforma. Reforma vlastných zdrojov. Je to otázka, ktorá e, nám vyvstala, pretože e, každý rok tie vlastné zdroje, ktoré vlastne spočívajú v clách, colných poplatkoch sa vlastne zužujú a zmenšujú, pretože sa podpisujú dohody o obchodné dohody s tretimi krajinami a EÚ. Takže mm, toto rozhodnutie sme prijali a tieto tri otázky sa stali predmetom konsenzu v rámci našej skupiny koordinátorov. No a teraz by som sa vrátil k rozpočtu 2015. Naša skôza by mohla pozostávať z dvoch častí. E, najprv by sme mohli diskutovať o oddeli 3, no a potom sa pozrieme na ďalšie oddely. Keď hovoríme o oddeli 3, Samozrejme potom dám slovo jednotlivým členom, ale najprv by som chcel poprosiť pani Gardia Zabal, našu e, spravodajkyňu, aby e, predstavila svoj pracovný dokument o, o stanovisku rady ohľadom oddielu 3. A takisto aj, e, aby nám povedala, aké sú výsledky druhého predbežného hodnotenia pilotného projektu. o tých e, krokoch a akciách, ktoré e, treba e, prijať a realizovať. Takže nech sa páči, pani spravodajkyňa, môžete nás oboznámiť s vašimi výsledkami. Ďakujem, pán predseda. Vrátili sme sa všetci z dovoleniek a teraz sa venujeme najdôležitejšej časti rozpočtovej procedúry, čiže návrh e, rady a takisto aj príprava e, pozmeňujúcich návrhov od jednotlivých e, skupín. E, preto, aby sme mohli začať rokovania s radou. No a mysleli sme, že by sme mohli predstaviť tento pracovný dokument, aby všetci poslanci tohto výboru e, mali aspoň písomne malé rezumé a aby e, vedeli, e, čo sa stalo v rade na základe návrhu komisie. Ja by som to veľmi rýchlo prebehla. Prvá časť, tá obsahuje všetky všetky kvantitatívne vysvetlenia, to, čo stalo v rade. No a potom druhá časť, tam je taká politická a osobné hodnotenie. Um, to je moje hodnotenie ako spravodajkyne a takisto aj návrhy, ktoré by som chcela predložiť komisie. Ehm, všetky informácie budete mať teda písomne, takže ja len veľmi stručne. Ehm, my vlastne hovoríme o stanovisku, ktoré sme obhajovali tu v parlamente je to pozícia, ktorú sme obhajovali v trialógu. Čiže e, prvý taký odkaz alebo posolstvo, e, ktoré sa týka kompromisu. Potrebujeme, aby e, sme mali investície v sektore, ktoré v komisia aj rada označila ako sa strategické, aby sme mohli čo na, sa najrychlejšie dostať z krízy a aby sme mohli financovať tieto sektory a tieto strategické programy. Čiže to je kompromis, no a teda záväzky. A čo sa týka platieb, musíme zaplatiť dlhy e, a takisto aj záväzok ehm, predložiť uspokojujúci rozpočet 2015. Čiže e, o tomto sme sa dohodli v parlamentu a takisto sme to aj predložili rade. No samozrejme, rada niečo hovorí, ale potom niečo iné robí, čiže je to také protikladné. Niektoré veci sú pre nás priateľné, pretože eh, hovorí, že treba síce zabezpečiť investície, ale aj posilniť zamestnanosť. No ale potom, keď eh, prídeme k jednotlivým kapitolám, um, tak vidíme, uh, že tam urobili rozpočtové škrty. Čiže uh, vidíme, že niektoré kapitoly dostali oveľa menej peňazí a nie je tu žiadna možnosť, ako to vylepšiť. A čo sa týka platieb, tak tam tiež je oveľa menej peňazí. Nie je to len problém s platbami, je to ešte horšie. My vlastne len zhoršujeme e, túto situáciu a vlastne je to taká, taká snehová gula, ktorá e, sa nabaluje ohľadom tých platieb. Je tam e, istý malý taký pokrok, Týka sa to vyhlásenia a totižto 13 krajín vyhlásilo, že v rade existuje konsenzus a návrh rady je dôležitý. A budú peniaze na to, aby sme v budúcnosti financovali platby. Čiže je to skupina 13 krajín a najdôležitejšie je, aby sme mohli rešpektovať, dodržiavať tie stropy platieb. To znamená, že zohľadňujeme potreby platieb a chceme udržať tento strop. Budeme to robiť však umelo, lebo vidíme, že faktúry stále prichádzajú a nie sú zaplatené v tomto dokumente e, všeobecného hodnotenia sme e, vymenovali aj jednotlivé e, návrhy rady v jednotlivých kategóriách. Všetko nájdete v dokumente. Ja sama nebudem zachádzať do týchto jednotlivých informácií. Máme tu kategóriu 1a. Toto je najdôležitejšia kategória je to rubrika, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Nemôžeme, musíme posilniť investície a uvedomujeme si, že tieto rozpočtové škrty sa koncentrujú práve v tejto rubrike. A ja som to už na začiatku povedala, e, rada si protirečí a ide proti tomu, čo navrhol parlament. Je to ešte horšie, pretože to narúša dohodu, ktorú sme mali v parlamente a v rade Mali by sme teda zvýšiť investície v roku 2015, pretože e, tam budú rovnaké škrty e, ako tento rok. Čiže chcem vám pripomenúť, že e, toto, bolo, toto bol jeden z malých, z malých ústupkov, ktoré získal Európsky parlament. Uh, Uh, pretože my sme sa rozhodli, že budeme hlasovať za finančný rámec preto, aby sme zabezpečili investície budúcnosti v roku 2014 a 2015. Toto je návrh, ktorý však rada nemôže uh, rešpektovať. A potom je tu ešte ďalšia vec, ktorá ma znepo- znepokojuje. Nebudem tu hovoriť um, o kvantite, ale o celom programe. Je to rubrika 3, uh, škrty, ktoré navrhuje rada. Uh, tam je občianstvo, rovnosť, uh, E, zdravotníctvo, spotreba. Je to malá rubrika, čo sa týka kvantity, objemu finančných prostriedkov, ale sú, tu programy, sú to programy, ktoré sú veľmi dôležité a citlivé. Nemali by sme na to zabúdať a nemali by sme prijať tieto škrty, pretože e, nemali by sme šetriť na tých malých výdavkov, e, pretože by sme mali rozmýšľať nad budúcnosti týchto programov No a čo sa týka e, rubriky 4, tie škrty, tie výdavkové, teda výdavkové kapitoly 4, tie škrty sú nepriateľné. Ja um, neviem, či si to rada uvedomuje, či si uvedomuje tú krízu, cez ktorú prechádzame a um, to, že túto výdavkovú kapitolu treba financovať. Európska únia však nerozrieši túto krízu a tu vlastne sú škrty v humanitárnej pomoci, e, potom pomoc v rozvoji a nemôžeme prijať tento typ škrtov. Ja teraz nebudem zachádzať do detailov, máte všetky potrebné informácie, ale ešte jeden komentár týka sa to agentúr. Myslím si, že um, Um, by sme um, mali venovať pozornosť detailom. Parlament sa už vyslovil a um, prijímame to zníženie o 5 ale nemôžeme prijať ešte ďalších 5 uh, zníženia redukcie, ktoré navrhla komisia. A myslím si, že parlament musí udržať svoje stanovisko také, ako je. Mm, čo sa týka pilotných projektov a hodnotenia, je pravdou, že um, sme postupovali podľa jednotlivých uh, výdavkových kapitol a uh, skúmali sme tie, v ktorých došlo zníženie uh, platieb. Ale chcem vedieť, či sú nejaké výdavkové kapitoly, ku ktorým došlo šk- došlo k škrtom, pretože v parlamente by sme mali venovať pozornosť globálnej platbe a globálnym platbám, ale aj celkovým e, platbám. Tak potom dospieme k vnútorným dohodám, aby e, sme získali čo najviac krajín, ktoré e, s týmto budú súhlasiť. O to ide v rade niekedy sa zníži tá alebo iná výdavková kapitola ale nemali by sme e, o tomto rozmýšľať. My v parlamente sa zaujímame o to, či existujú dostatočné globálne e, sumy a potom komisia musí prerozdeliť tieto peniaze, aby zabezpečila platby. Samozrejme, to všetko je e, silne prepojené, či hovoríme o sumách o roku 2015 a o tom, čo sme vyrokovali v rámci opravného rozpočtu. A Povedali sme, že rada nemôže začať hovoriť o rozpočte 2015 bez toho, aby e, nezaplatila e, záväzky e, z minulosti. Musíme vedieť, čo, v ro- čo zaplatíme v roku 2015. Musíme pokračovať a tlačiť na radu, aby už raz navždy vyriešila tento problém a aby e, prijala opravný rozpočet 2, 3 a 4 a to všetko. No a keď e, to e, dosiahneme, tak musíme pokračovať vo vašich snahách, pretože sú tu ešte nejaké nezaplatené záležitosti a ja dúfam, že medziinštitučná schôdza, ktorá sa bude konať koncom septembra s radou, Eh, prinesie viac informácií o súčasnej situácii, najmä čo sa týka nezaplatených e, záležitostí. Chceme vedieť, aké je súčasné stanovisko rady a chceme, aby sme mali platobný plán, ktorý pokrie v budúcnosti všetky naše záväzky. To, sa platí, to platí pre faktúry, ktoré, ktoré treba zaplatiť Čiže pro, pilotné projekty sú tam dve prípravné akcie. 29. augusta sme dostali druhé hodnotenie od komisie. Týka, je tam 82 návrhov. A komisia si myslí, že 80, z tých 81 návrhov sú, je 9 realizovateľných a ostatné je už pokryté inými existujúcimi programami, programy, ktoré už fungujú a desatý návrhov nerešpektuje podmienky pilotných projektov a prípravných akcií. A potom ešte zostávajú štyri návrhy, ktoré treba ohodnotiť. Vychádzam z toho princípu, že tieto akcie sú veľmi dôležité. Tieto prípravné projekty um, um, ak tieto pilotné projekty um, by mali byť naozaj realizované, aj keď komisia s tým nesúhlasila. Myslíme si že by to malo figurovať v spoločnom návrhu. Ešte by som chcela niečo pripomenúť ohľadom cyklu A a B. Máme 70 návrhov a samozrejme musíme sa sústrediť e, na jednotlivé kategórie, ale nezabúdajme na to, že pilotné projekty Ohľadom nich môžeme hovoriť o 80 eh, miliónov eur, o prípravných akciách 50 miliónov eur a máme tam rôzne eh, stropy, ktoré obmedzujú naše akcie, eh, manevrovací priestor. A týka sa teda prípravných akcií. Toto je rámec, v ktorom sa musíme pohybovať pretože eh, globálna suma je 208 miliónov. Ale ohľadom tých, tejto linky máme eh, jasný strop. Samozrejme musíme stále rešpektovať tieto stropy. Ja predložím návrh komisii a myslím si, že by sme sa mohli eh, na základe tohto dohodnúť. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyni hovorí pán predseda, za mm, túto prezentáciu. Takže teraz by sme mohli začať s e, diskusiou. E, hlási sa niekto o slovo? Nech sa páči, pán Fernández. Merci, monsieur le président. Eu também queria saudar todos os colegas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 poďakovať pani spravodajkyni a rozhodne podporujem jej názory aj v oblasti záväzkov a v tom, kde máme ďalej smerovať, aké majú byť naše priority, e, aké investície financovať. A... No. A samozrejme, ten najväčší problém je problém e, našich dlhov a platieb. Určite veľmi dobre všetci vieme, že v posledných piatich rokoch sa práve mnohé podniky dostávajú do druhotnej platobnej neschopnosti. A to hlavne z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že im meškajú platby. A druhý dôvod je, že si nedokážu požičať financie na bankových trhoch. V minulom období sme schválili v Európskom parlamente smernicu, že podniky a inštitúcie musia platiť svoje záväzky do 30 dní. A pritom sami tolerujeme to, že sami nedodržiavame túto smernicu a neplatíme vlastné finančné prostriedky na čas. A aj dnes znova vidíme, že nám budú v roku 2015 chýbať ďalšie finančné prostriedky na to, aby sme plnili svoje záväzky. Ja mám vlastné skúsenosti ako, ako primátor bývalý alebo predseda samozprávneho kraja, keď mi niekoľko mesiacov chy, meškali platby z európskych fondov a možno by sme mali komisiu požiadať aby urobila dopadovú štúdiu čo to všetko spôsobí keď meškajú platby lebo to naozaj je obrovská snehová guľa ktorá, ktorá spôsobí obrovskú katastrofu a ktorá vlastne môže poškodiť naše hospodárstvo a spôsobiť obrovské deformácie. E, ďalšie problémy sú že komisia je pod tlakom keď nemá financie na, na financovanie záväzkov a potom sa môže stať že aj komisia bude prísnejšia v tom že keď niektoré štáty e, robia chyby v čerpaní eurofondov tak budú ešte prísnejší a to môže spôsobiť ďalšie a ďalšie veci ktoré, ktoré naozaj e, spôsobujú problémy. keď o tomto všetkom hovorím tak e, e hovorím to preto že naozaj jediným riešením bude aby sme urýchlene doriešili e, a dokončili systém vlastných zdrojov financovania rozpočtu. pokiaľ tento systém nedokončíme a, a tak budeme každý rok stáť pred podobným problémom a budeme stále to isté opakovať. To znamená, je to naozaj jediná šanca. Ja som veľmi rád, že sme zostavili aj tieto tri otázky na komisiu, s ktorými, s ktorými súhlasím a bude ich potrebné riešiť. Ďakujem.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 highlight eh, eh, nefunguje nám jeden mikrofón. Takže ide tu o malé a stredné eh, podniky a organizácie, ktorým treba pomáhať, zaškolovať ich. A takisto je dôležité aby sme si uvedomili, že e, treba postupovať e, transparentne a preto e, by sme sa mali zaoberať takýmito pilotnými projektami. Otázka, ktorú mám, je, ako zabezpečiť, aby rozhodnutia sa príjmali aj jednotlivé výbory do toho boli tiež zainteresované. Je tam nejaká lehota v tejto súvislosti. Ďakujem pekne v každom prípade za e, túto príležitosť a môj výbor určite bude rád, že som mala možnosť nadniesť e, túto tému dnes. Ďakujem slovo, má teraz pán Kolmen. Ďakujem. Aj my, e, frakcia EKR, chceme hlavnej spravodajkyni poďakovať za jej rozsiahle úvahy Viackrát tu už odznelo, že naozaj tento návrh rozpočta, rozpočtu musíme vnímať z dvoch e, perspektív. Ide tu o tie veľké rozpočtové linky, o objemy tohto e, e, rozpočtu a potom obsahy. Keď sa pozrieme na ten objem, musíme si naozaj dobre všimnúť, že tieto výpočty nám vlastne len ukazujú to, že e, objem stúpa viac ako o 1%. To však platí len vtedy, keď to porovnávame s rozpočtom e, tohto ročným 2014 e, vrátane doplnkových rozpočtov. Keď si zoberieme pôvodný rozpočet a porovnáme to s návrhom na 2015, tak platby stúpnú o takmer 5 to znamená, že podľa nás, že v novom návrhu pravdepodobne neexistujú už rezervy. To znamená, že tu máme vlastne návrh, ktorý je, ako sa u nás hovorí, veľmi e, e, detálne chlop nastavený. A tu si treba povedať, že sme to už viackrát žiadali, tú časť RAL, táto časa nielen zvýšila, ale vymoriedne sa zvýšila. V roku 2000 e, to bolo 66 miliónov eur, v roku 2007 táto oblasť e, už obsahovala 139 e, miliard a potom 2014 220 a nárast o 70 e, miliard od roku 2010 do roku 2013. Jednoducho nemôžeme si tu zatvárať oči. Tento vývoj jednoducho treba odzrkadliť aj v rozpočte. Sú tu len dve riešenia matematicky e, brané. Tie platby zvýšime alebo znížim, znížime v budúcnosti možné záväzky. Jednoducho pred touto pravdou sa neskrieme. Preto sme toho názoru, že z tohto pohľadu pri tých veľkých e, častiach sa musíme rozhodnúť pre jednu e, z línií. My, EKR, zastávame ten názor, že i v rozpočte sa musí prejaviť e, úsporná Európa. Sme proti zvýšeniu sa e, platieb. To znamená, že musíme znížiť i záväzky, aby bolo v budúcich rokoch možno vyvážiť e, rozpočet. Pre nás je dôležité, aby sme dosiahli určitú rozpočtovú disciplínu. Sú tu i obsahové body, e, niektoré tu i zazneli, napríklad otázka, decentralizovaných agentúr a vôbec agentúr. To rozhodne je potrebné. Treba si položiť otázku, keď máme agentúry, ktoré sídlia tu v Bruseli, prečo ich vlastne potrebujeme. Akú pridanú hodnotu e, slubujú, či sa tu nedajú e, očakávať nárasty e, e efektívnosti, keď tá či ona agentúra vlastne je e, škrtnutelná, robí len úlohy komisie. Takisto je tu možné nielen škrtať platieb pre existujúci, platby pre e, existujúci e, personál. Čo tiež potrebujeme, to je vyššia miera transparentnosti v tomto rozpočte, tak trochu no, ako novozvolený poslanec som trochu prekvapený a snažím sa e, získať prehľad o tom, alebo ktorý by mi ukázal, ako by, e, v akých rokoch budú splatné tieto platby. A podľa mňa je to rozhodujúci e, podklad pre plánovanie, ktorý nemám k dispozícii. Potrebujeme tu väčšiu transparentnosť, lebo iba takto budeme lepšie môcť e, riadiť. Verím, že takéto podklady vzniknú a že nám budú dané k dispozícii. Musíme si tiež preveriť, či základná myšlienka subsidiarity e, sa vždy e, používa Eh, vo volebnom boji, ale či sa súčasne dodržuje aj neskôr. To sú programy, ktoré nie je nevyhnutne z pohľadu národných štátov, keď by to mali financovať samotné, eh, sa implementujú. Takže musíme naozaj zvažovať, či tu máme správne postupy. Napríklad eh, sme oprávnene dosiahli konsenzus v tom, že posilníme investície v rozpočte, a tu je na mieste otázka, čo sú investície. My predsa všetci vieme, je tu vlastne len abstraktná definícia, ktorá ale nevysvetľuje, či e, e, je to vlastne zmysluplné, tá či ona investícia. Napríklad, keď myslím na e, letisko v Berlíne, tak si v Nemecku kladiem otázku, či vôbec z neho bude lietať nejaké lietadlo. Čiže Ehm, treba preveriť u investícií, či vôbec predstavujú pre občana nejakú pridanú hodnotu. Merci. Ďakujeme teraz pán Torvalds. E, e, ďakujem. Chcel by som začať poblahoželaním pani, e, pani spravodajkyni, pretože ten všeobecný náčrt je ten, kde si asi nájdeme priechodnú väčšinu v tomto parlamente Máme tu skutočnosť, že rada škrtla viac e, e, platieb než záväzkov. To nám ukazuje, respektíve musíme ukázať, že zberieme si našu zodpovednosť vážne a preto e, využijem pár minút, ktoré mám na to, aby som vysvetlil, o čo ide. My, politici, často obvinujeme iných a v tomto prípade to vedie e, k nedoplneniu, e, nesplneniu záväzkov. Časť, druhá, časť, druhá strana mince je e, rada. Oni majú záujem o národné projekty a tak často sú slepí k spoločným cieľom. Škrtajú platby, nedostatok znalosti základnej matematiky tu vytvára nerovnováhy, ktoré sú neudržateľné. Preto musíme mať silnú pozíciu na e, posilnenie našeho významu potrebujeme reš, reš, e, reštriktívnejší, kde sú veľmi rozšaftné sluby, veľa záväzkov. Musíme e, prevziať zodpovednosť za rozumný rozpočet. Mali by sme žiadať rozpočet, ktorý nebude viesť k nezaplateným faktúram, tak ako si EÚ žiada od členských krajín ako povedal kolega Fernández. A to na druhej strane znamená, že musíme, e, musíme škrtnúť niektoré naše obľúbené časti v rozpočtu, ale rada sa musí e, zastaviť svoju tendenciu tvrdohlavosti. Škrty sa týkajú 1A, e, oddielu 1A a 4. To sú pre nás dôležité oddiely, ktoré vždy boli veľkými prioritami. V 1A máme potenciál na rast, tu je iniciatíva pre nezamestnanosť mladých, výskum, rozvoj, malé a stredné podniky a inovácie. Popri tej e, iniciatíve, e, pretože tie iniciatívy samotné nemôžu urobiť veľa, ale spoločne môžu generovať rast, vytvárať pracovné miesto a nové príležitosti. Nechcem teraz hovoriť o logistike alebo logike tej, toho hodnotového reťazca. Dôležité je, aby bola funkčná e, priemyselná politika v oddele 4, kde máme e, situáciu v Afrike s e, ebolou alebo Ukrajinu. Bývalý spravodajca, bol som spravodajca pre Rusko a viem, som si vedomý problémov, ktoré má pred sebou pán Putin, ale e, stavia sa k ním nesprávne. Vy, e, vyžadujú od nás v tejto veci e, viac múdrosti, než väčšinou sme schopní ukázať, nielen múdrosti, žiadajú takisto peniaze. V rade do, zobrali, zohľadnili a návrh predbežného rozpočtu číslo 1, ale takisto je tu e, e, pre 2014. Nechcem, aby vznikala e, dráma ako so záverečným aktom z Toska. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má ďalší rečník. So, yeah. Thank you, uh, Chairman. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nuž, veľmi rád by som poďakoval spravodajkyni za veľmi jasne formulovaný dokument, pomenovávajúci problémy. Jasne sa tu a správne poukazuje na nekonsekventný prístup rady. To je dôležité i pri e, blížiacich sa rokovaniach smerovanie v pracovnom dokumente považujem za vynikajúce. Ja sám som nový, nový poslanec a veľmi som prekvapený z nekonsekventného prístupu. Tu je veľmi dôležitá aj otázka, keď toto všetko eh, zvedie k otázke, či to takto zažijeme i v budúcnosti. Hľadáme spôsob, aby sme prelomili tento bludný kruh a postúpili vpred. Pretože e, rokovania musia smerovať k cieľu výjsť z tejto slepej uličky a rada napríklad musí zohľadniť rozpočtové dopady svojich rozhodnutí. Jednotlivé kapitoly sú nie pre nás často ľahko čitateľné sú tu investície, ktoré sú nevyhnutné pri nezamestnanosti mladých, výskumných projektov a tak ďalej. Výskum je samozrejme ekonomicky i sociálne dôležitý, pokiaľ ide o budúcnosť našich detí, ale čo sa vždy čo nás vždy zarazí pri investíciách, je skutočnosť, že národné E, i európske projekty sa nedobre porovnávajú. Treba naozaj zvážiť, ktoré projekty sú cezhraničné a musíme naozaj zvažovať ako parlament, kde chceme vidieť svoje priority. Ďakujeme pani Niriada. Tiež by som chcela podporiť spravodajkyňu, pokiaľ ide o pilotné projekty Všetci súhlasíme v tom, že si treba vážiť záväzky a tie deficity e, v 1B i v ďalších sú nepriateľné. Investíciám sme dali záväzky, slúbili sme, že nebudeme klesať k úsporným opatreniam. Chceme obnovu. Takže treba si vážiť to, čo, čomu sme sa zaviazali. E, Povedali sme voličom, že budeme bojovať proti e, úsporným opatreniam a podporovať e, investície, aby naozaj existovala reálna šanca obnovy. Tiež chcem e, reagovať na komentáre o redukcii personálu. Ja hovorím v írštine. Náš jazyk bol uznaný ako európsky platný jazyk a pritom nemám pléne stále tlmočenie. E, to je jeden z moj, jedno z mojich polutovaní v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujeme vám. Slovo má pán Vogen. Ďakujem. Tento výbor e, často hovorí o záväzkoch a záväzky sú samozrejme veľmi dôležité pretože skutočná otázka pre radu je otázka platieb. Za posledných po, co pár rokov sa ukázalo, že rada nechce platbami e, vybaviť záväzky, ktoré e, urobila. E, domnievajú sa, e, e, že treba zaplatiť 3,3 viac k rozpočtu. My používame inú kalkuláciu, my tiež vieme, že sú tu problémy, pokiaľ ide o platby. Vieme, že e, na konci minulého roku komisia hovorila o schodku 23 miliard eur. V minulosti e, rada tomto výboru ne, nenačúvala, keď sme to e, naznačovali. Komisia takisto, keď komisia hovorí o schodku. Čo potrebujeme? sú príklady, e, dôkazy projektov, podnikov, univerzít, miestnych e, samospráv, ktoré práve kvôli sklzom v platbách e, majú problémy. A potom, ak rada nebudú počúvať hlasom z nášho výboru, keď hovoríme o platobných problémoch, budú možno vnímavejší k tlaku, ktoré na ne vyvinú tieto organizácie a jednotlivé zložky, aby si uvedomili, čo naozaj hmatateľne vzniká, keď sú schodky a sklzy v platbách. E, ďalší rečník. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu, veľmi dobrú konkrétnu prezentáciu e, rozpočtu návrh rozpočtu nemá celkom jasnú stratégiu, ako vidím. Nie sú tu strategické ciele pre každý, každú kapitolu, nie sú tu záväzky k jednotlivým rozpočtovým linkám. Všetci ste čítali správy z európskych agentúr, ale nevieme, čo sa udeje s fondami, ktoré e, tieto agentúry e, používali, či boli efektívne, ako sa tieto fondy použili, tieto prostriedky použili. Vidím, že hlasujeme o rozpočte na 2015 bez toho, že by tu bol naň e, určený komisár, ktorý by mal k tomu svoje e, e, podnety. Komisia vlastne nemá za sebou jasnú politickú silu. Je tu množstvo pozmeňujúcich návrhov z rady bez Eh, kontaktu s realitou. Sú tu škrty, ktoré sa robia len tak bez konsekvencií a vedomosti o nich. Keď sa pozrieme na pilotné projekty, tu chcem čo si povedať. Eh, je tu eh, požiadavka napríklad k prístupu k zdravotníctvu pre ľudí v pohraničných vidieckých oblastiach podobné projekty s rôznymi typmi kvalifikácií, ktoré sú predo mňa naozaj dôvodom k zamysleniu. Ako sa tieto posídenia vlastne robia? Rád by som, rád by som videl veľmi jasné kritéria pre pilotné projekty. To znamená prijať už od začiatku projekty, ktoré majú vlastne e, rating A a potom sa pozrieť na ďalšie projekty, ktoré sú podpísané veľkým množstvom členov Európskeho parlamentu a potom sa pozrieť na ďalšie projekty a projekty, ktoré e, e, plynú z tohto výboru, by mali mať svoju prioritu. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Holmajer. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Najprv pár poznámok k rozpočtu komisie Myslím si, že je to taká procedúra, takmer ako každý rok, už po 5 rokov. Problém, e, že máme viac záväzko, ako dokážeme platiť, už takto sa s nami ťahá už roky. Problém, e, avšak zametáme, tak povediac, pod koberec a i naďalej nie sme konsekventní v jeho zmenách a máme bohužiaľ rovnaký postup i pri, viacročných, e, pri viacročnom finančnom rámci a či tento e, postup dlhodobo je zmysluplný, tak o tom pochybujem, pretože e, vlastne obsahuje údaj o tom, že my ako rozpočtári vychádzame z toho, že veľká časť projektov jednoducho nebude fungovať. A takto dlhodobo plánovať rozpočet, no už tak to by som chcela spochybniť. Minimálne je to eh, nevy, eh, nezvyčajný spôsob prístupu k rozpočtu. Veď väčšinou plánujem veci tak, že chcem, aby fungovali, nie? A aby sa ten použi- rozpočet i použil. A druhá vec potom, roz, e, e, veľkosť tých faktúr, ktoré každoročne zostávajú nezaplatené, narastá. E, tento rok to máme 24 miliard eur tie e, faktúry z minulých rozpočtov obmedzujú tie následné rozpočty a každoročne to narastá a je to fenomén, s ktorým e, sa musíme vysporiadať a kde treba i preveriť legislatívne, e, ale respektíve právny základ, či takýto konštrukt, takáto štruktúra vôbec je únosná a či dáva vôbec možnosti rozhodovať pretože rada nemá dlhodobo právo e, vytvoriť faktúry a jednoducho ich potom v zmysle zmluv vôbec nechceť zaplatiť. Nemáme vôbec právo ako EÚ e, vytvárať si dlhy a nemôžeme teda preto pred sebou tlačiť bremeno nesplatených e, účtov. Kolega má pravdu, keď hovorí, že sme zaviazali komúny, aby platili do 30 dní a iba E, pri zvláštnych dôvodov rozšíriť túto lehotu a mňa by veľmi zaujímalo, aké dôvody má rada, že neplatí pre komúny i pre tých, ktorí musia platiť firmám. To by, keď to jednoducho e, všetko zanikne v tých našich smerniciach, tak e, by to s Európou mohlo vyzerať veľmi zle. Rozhodne podľa mňa máme čoraz väčšiu tendenciu sklznúť do budúcnosti, do problémov. To je moja poznámka tak na úvod. A mimochodom ma ešte e, e, e, veľmi ruší, vadí mi, že sa vždy zoberú prostriedky len e, z výskumu, ale keď hovoríme stále o budúcnosti, nemali by sme škrtať práve vždy v, e, vo výskume, pretože bez výskumu je veľa málo budúcnosti v ekonomike v konečnom dôsledku klesá potom konkurencieschopnosť a možnosti e, merať sa so zvyškom e, e, sveta, ktorý nečaká na naše tempo. Jednoducho si nesmieme nechať okresať konkurencieschopnosť. A ešte by som povedala pár poznámok k rozpočtu Európskeho parlamentu, aj keď je to oveľa menej významný rozpočet vo vzťahu k veľkému rozpočtu, ale aj tak musím o tom hovoriť. V budúcich, pani Hovenmajer hovorí pán predsedajúci, vrátime sa e, v druhom bloku k ďalším oddielom. Ukončíme teraz e, túto časť e, len k tomuto oddielu. No už tak poviem, čo si len o pilotných projektoch, kde len tie, ktoré majú kategóriu A, ponechávame. Podľa mňa táto kategorizácia komisie je e, častočne pochybiteľná alebo pochybná. Neviem, či komisia pomohla e, poslancovi, e, ak mu, pom- ak mu pomohla, dá Ačko projektu, ak nie, tak pravidelne má projekt Bčko alebo Cčko. Ja by som trošku apelovala na väčšiu väčšiu, eh, väčšie sebavedomie poslancov, kde máme priority a potom by sme sa mali dohodnúť, ako budeme riešiť projekty komisie, pretože mňa ruší, vadí mi, že eh, sú tu kolegovia s vynikajúcimi nápadmi, fundovanými nápadmi k pilotným projektom. Jednoducho sú vyškrtnuté, lebo tie veci nepripravovala eh, komisia. alebo sa niečo robí už po piatý krát a je tam meno poslanca, ale tvrdí sa, že je to z dielne komisie. Merci, madame. Monsieur Delano. Oui, monsieur le président. D'abord, euh, je voudrais aussi euh, féliciter leur travail qui a été fait. Ďakujem. Chcel by som poďakovať spravodajkyni za výbornú prácu. myslím, že sme sa naozaj dostali o niečo vpred ale chcem povedať, že teraz v Európskom parlamente sa nemôžeme tváriť, ako keby sa nič nestalo. V roku 2014 predsa bol zvolený nový Európsky parlament, budeme mať novú komisiu a nazdávam sa, že, potrebuje, že Európa potrebuje novú, nové smerovanie a dúfam, že Eh, sa kríza ukončia, takisto aj úsporné opatrenia. Eh, vo volebnej kampani sme boli v kontakte s našimi občanmi. Eh, pýtali sa nás, aká je úloha Európy a ako vie Európa pomôcť občanom. My sme jedinou inštitúciou, ktorá vie počúvať hlas občanov zo všetkých krajín EÚ. Ja som bol mm, županom, teda som stal na čele regiónom a um, myslím si, že uh, v Európskej únii funguje ten eh, eh, pakový efekt, eh, ktorým sú štrukturálne fondy. A súhlasím s kolegom, že ak sa región zaviaže, že urobí nejaké projekty, nejakú prácu a potom nemá kapacitu, aby zafinancoval túto prácu, pretože Európa nezaplatila, tak potom tam je problém s uznaním Európy. A musím povedať, že moja, môj región musel urobiť nejaké platby, skratka E, niečo predplatiť, splatiť nejaké predplatky, aby sa tieto práci, o, o, práce organizovali. Samozrejme, bankári sa tešia z tejto situácie. E, my budeme mať nejaké spoločné projekty, vďaka ktorým um, no, veľmi rýchlo rozvíjajúce sa krajiny um, nadobudnú svoju novú identitu. Myslím si, že keď my neodvedieme prácu v tejto oblasti, tak potom sa omeškáme, keď sa porovnáme s inými krajinami, najmä s tými rýchlo rozvíjajúcimi sa krajinami. Ja si myslím, že uh, jednotlivé krajiny ako solitári sa z toho nedostanú. Jednotlivé krajiny e, sa nedostanú z krízy. Dokáže to len Európska únia a naše spojené síly. Európsky parlament musí zohrať svoju úlohu. Práve e, zvolené inštitúcie môžu hlasne hovoriť a môžu hlasne hovoriť nahlas o tejto téme. Myslím si, že mali by sme sa niekedy postaviť rade a mali by sme povedať stačí. Teraz európsky občan čaká niečo iné od Európy. Európsky občania nás upierajú oči, upiera na nás oči celý svet. Um, týka sa to niektorých tém, či už napríklad otázka mieru, otázka Ukrajiny, Stredného východu alebo aj humanitárnej pomoci. Myslím si, že Európa e, musí mať potrebné, potrebné nástroje, aby mohla zakročiť v týchto otázkach. E, napríklad uzatvorenie ruských hraníc, a teda zastavenie polnohospodárskych produktov, e, musíme nad tým rozmýšľať. Rusi nechcú naše produkty a je pravdou, že v súčasnom kontexte tá situácia je dosť náročná. ale mohlo by byť povedzme užitočné, keby naše e, ponspárske produkty išli na rozvojovú humanitárnu e, pomoc. Samozrejme, to e, niečo bude stať, ale Európa musí odpovedať v tejto oblasti. Ďakujem. Pán Holbrecht. Oui, merci, Ďakujem, pán predseda. Uh, Chcem len uh, vyjadriť pár poznámok. Uh, máme tu dnes takú dvojitú diskusiu, ako vždy, pri teda, rozpočte. Jednou stránkou je technická diskusia, kde hovoríme o tých záväzkách, otvárame teda túto krabicu, hovoríme o projektoch a nemáme peniaze na ich vyplatenie. Takže toto je technická otázka. Čo robiť s takouto situáciou, keď jednoducho nemáme, nemáme e, prostriedky? Všetci vieme, že nemáme dosť finančných prostriedkov. E, politický e, dojem je, že niekto to tak naplánoval a dúfal, že to jednoducho nebude fungovať. Takže plánujeme z toho a dúfame, že to neurobia, že to nebude fungovať že tam bude neefektivita, že e, tam dôjde k prerušeniu, zrušeniu. Prepačte, že som takýto úprimný, ale takto vyzerá e, takýto typ fungovania. E, dúfame, že to nebude fungovať. Ale našťastie teda funguje to, znamená to, že efektivita je ešte vyššia, než bola v minulosti. Máme viac a viac E, teda e, volaní po e, preplatení prostriedkov a my teda čoraz viac ten problém tlačíme z roka na rok a dúfame, že niekto iný to za nás jedného dňa vyrieši. Politická otázka je tu iná. Nie je to o technickom probléme, je to naozaj diskusia o Európskej únie kolegovia z ECR eh, hovoria, z pohľadu eh, euroskepticizmu logickým riešením je eh, znište buď znište platby alebo znište záväzky. Problémom je, že vy ste euroskeptickí a my sme proeurópsky, takže my nezdielame váš náhľad. My navrhujeme, že potrebujeme väčší rozpočet pre viac Európy, tak ako vy navrhujete menší rozpočet pre menšiu Európu. To je logické. Problém je politický. Problém je tu, tak to vyzerá a musíme nájsť nejaké racionálne riešenie A problémom je rada. Prosím, nezabúdajte, že stratégia 2020 e, tu vytvorila Európska rada, nie Európsky parlament. A vtedy sme v parlamente sa pýtali, koľko to bude stáť. E, stratégia 2020 a e, počuli sme nejaký provizionálny e, predbežný náklad a my sme hneď povedali, nebude na to dosť e, prostriedkov, ale Európska ráda stratégiu 2020 odsúhlasila, máme tu tento program je dohodnutý a všetky európske štáty jednoducho prijali túto stratégiu a teraz sa my pýtame, kde sú tie peniaze na to, aby sme naše ciele mohli zrealizovať. Chceme ich teraz okresať, tieto ciele? Chceme okresať Európsku úniu? Naša odpoveď je nie. Vaša odpoveď je áno. Ale nie je to technická e, diskusia, to je politický problém. A nie náhodou tu máme N plus 3 e, a rezervný fond jednoducho posúvame pro, e, problém z roka na rok, do roku 2020. Ja si myslím, že to je veľmi hlboko siahla diskusia. A nezabúdajme, že to nie je technická otázka, ale my e, diskusujeme aj o probléme e, e, MFF a teda viazočného finančného rámca a o celkovo o Európskej únii ako takej. Táto téma nie je nová. Predchádzajúce finančné, viacročné rámce boli pripravené s istými záväzkami a s istými platbami. Dobrá správa je tá, že projekty nadobúdajú svoje obrysy a mohli by sme sa z toho poučiť. A mm, úroveň záväzkov a úroveň platieb, čo rozpočtových prosvedkov by e, mala e, viac zodpovedať Treba byť optimista, lebo ináč sa nedá robiť politika. Toto je však otázka miery. Komisia by e, nás mohla ubezpečiť, ako vyzerajú harmonogramy, ako vidí, že sa budú e, vyvíjať jednotlivé operácie. A aby sme nepoškodzovali imič Európskej únie, keď vidíme, že e, nezaplatené faktúry sa z roka na rok zvyšujú a Európa nedodržiava svoje záväzky. Ešte e, než dám slovo pani Galino, teraz má slovo pán Zanni. Žiadal som e, predtým o vystúpenie asi ste si to nevšimli. Budem sa snažiť byť eh, čo najstručnejší, pretože už eh, toho veľa zaznelo. Ďakujem spravodajkyni za veľmi podrobnú prezentáciu. Eh, prvotná analýza môže hovoriť o tom, že pozícia rady môže byť pochopiteľná E, pretože sa, e, pretože sa žiada od členských štátov, aby, boli, aby, aby škrtali, aby boli racionálne pri ich rozpočte, aby šetrili a preto by sa zdalo, že je logické, že aj rozpočet Európskej únie by mali s takýmto smerom. Ale potom, ak analizujeme špecificky prácu e, rady a návrh rady, vyvstáva veľa nesúladov a aj skutočnosť, že navrhujú lineárne škrtanie bez toho, aby sa zaoberali dopadom týchto škrtov na priority európskeho rozpočtu. Myslím, že áno, je treba racionalizovať zdroje, ale potrebujeme, aby e, európsky rozpočet sa sústredil naozaj na priority, ktoré sme vyjadrili ako také, ktoré parlament e, identifikoval ako priority a ktoré vyjadril ako priority čerstvo zvolený predseda e, Európskej komisie a ktoré si stanovili aj e, šéfovia členských štátov. Takže treba sa sústrediť na politiky, ktoré podporujú prácu, zamestnanosť, bojujú proti nezamestnanosti mladých, politiky podporujúce malé a stredné podniky, priemysel, výskum, pretože ako hovorí ostatní kolegovia, e, výskum je e, ten e, základ pre budúci rast. Bez, bez výskumu tu nie je žiaden postup, žiadna evolúcia, pokrok. A pokiaľ ide o návrh týkajúci sa platieb, pozícia rady jednoducho vedie k, zahambeniu. Jednoducho sa hambím za takýto prístup k tomuto problému. Možno im nie je jasný dopad tak ako to povedal eh, kolega z radov socialistov, eh, eh, že v e- Európe teda sú e, tisícky e, podnikov v Európe ročne, ktoré bankrotujú a obzvlášť v mojej krajine v Taliansku a nezlyhávajú, pretože by sa príliš boli zadlžili, že by nerobili dobré produkty, ale pretože jednoducho im nezaplatia za ich produkty a služby, ktoré poskytli. A toto je, myslím, neakceptovateľné. Treba naozaj pracovať v tom zmysle, aby sa táto obrovská medzera E, zmenšovala medzi záväzkami a platbami. A myslím, že pozícia e, tohto výboru e, nášho parlamentu by mala byť voči rade pevná a rozhodná a Mali by sme sa snažiť rade ukázať, aký dopad na reálnu ekonomiku by mali takéto opatrenia. Ďakujem. Merci. Alors la parole. Ďakujem teraz dávam slovo pani Kalvino z komisie a poprosím vás, aby ste hovorila stručne, lebo toho máme ešte veľa na programe dňa. Merci beaucoup, monsieur le président. E, Ďakujem, pán predseda. Pár všeobecných pripomienok k tomu, o čom sme dnes diskutovali a potom e, e, sa budem venovať tomu problému, ktorý ste vyspomenuli. spomenuli. V prvom rade by som povedala, že komisia zdieľa eh, obavy spravodajkyne týkajúce sa reštriktívneho prístupu eh, rady, eh, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2015. A tiež plne súhlasíme s poznámkami, ktoré dnes zazreli o rozpore medzi stanoviskom, pozíciou rady a jej návrhmi v reáli. Naozaj by sme mali dať prioritu tým iniciatívam, ktoré zvyšujú rast a tvorbu pracovných miest. V praxi však, e, keď sa pozrieme na riešenie e, rady, zdá sa, že 1A e, sa stalo negatívnou prioritou. Takže môžeme iba súhlasiť s obavami, ktoré dnes zazneli. Moja druhá poznámka uh, hovorí E, teda by sa chcela vzťahovať tiež na to, čo spomnuli niektorí poslanci dnes, a to, že je tu e, povinnosť mať dostatok platieb, ktoré by mali e, korešpondovať so záväzkami. Tie, za ne sa už podpísala v minulosti Rada, Európsky parlament, komisie, zmluva je transparentná vo svojom článku 303 kde sa hovorí, že európske inštitúcie musia zabezpečiť, aby finančné prostriedky boli k dispozícii, aby si Európska únia plnila svoje právne záväzky voči tretím stranám. Takže je tam právny záväzok e, v zmluvách, e, ktoré by si mali uctievať všetky tri inštitúcie. A je dôležité zvorazniť, že hovoríme o minulých e, záväzkoch ako už povedali viacerí z vás, a toto nie je technická diskusia, tuto je e, problém e, nerovnováhy medzi záväzkami a platbami a e, zníženými. Toto nie je diskusia o znížených budúcich záväzkoch. Minulé záväzky jednoducho si musíme rešpektovať Ide o programy, na ktorých e, sme sa už dohodli, sú už v minulosti dohodnuté. Takže to, o čom tu diskutujeme, sa týka politického rozhodnutia, či chceme implementovať politiky, e, na ktorých sme sa už dohodli, alebo či ich nechceme implementovať. To nie je e, technické prispôsobenie alebo E, to nejde, e, nejde tu o nejakú numerickú e, medzeru, ktorú treba nejako zaplniť. A potom po tretie, z toho, čo som povedala, vyplýva, že treba mať na pamäti, že každý rok sa vytvárajú realistické marže v rozpočte a potom, sme, potom to viedlo k opravným rozpočtom. Tento rok je dobrý príkladom, minulý rok ešte dramatickejší keď budeme mať dosť zdrojov, tak potom budeme mať stále návrhy opravných rozpočtov a vždy, keď sa diskutuje o e, e, návrhu e, opravného rozpočtu, občanom sa zdá, že sa žiada o dodatočné zdroje. My sme však už na začiatku povedali, že takéto zdroje potrebujeme a na to, aby sme vedeli rešpektovať záväzky, ku ktorým došlo na politickej úrovni. K niektorým otázkam, ktoré dnes zazneli, dve tretiny E, sa týkajú kohesnej politiky a to sú e, e, faktúry, ktoré vyplývajú z implementácie programov členských štátov. Takže je dosť zložité predpovedať, ako teda budú prichádzať k nám, pretože to závisí od implementácie programov. Skutočnosť, že tu došlo k tomuto nákladu, nárastu, Eh, to znamená, že tu budeme mať viac eh, záväzkov, eh, že sme tu mali tohto rest a líkide. Ale je potrebné, aby sa MFF plne implementoval, aby sme všetky marže, ktoré boli do neho zapracované, využili. A preto Európska komisia silne obhajuje to, že e, tu nemôžeme nechať takúto e, marž na, na ten, k tomu návrhu 2015. Tam sa využíva 100 e, marže pre teda platby a platobné prostriedky. Ehm, tešíme sa na spoluprácu. Ehm, veľmi ma prekvapili niektoré poznámky eh, vo vzťahu na komisiu, ktorá ma prekvapujú. My sme veľmi kooperatívne spolupracovali doteraz s parlamentom a chceme zabezpečiť eh, dobrú implementáciu finančných eh, úprav a teda je to aj za situácie veľmi komplikované, pokiaľ ide o financie, ako to už nespomenula spravodajkyňa. Ešte by som chcela niečo povedať, e, aký je dopad alebo aká je tam e, nekoherentnosť, e, pokiaľ ide o platobné prostriedky. Mnohí z vás spomenuli ten rozpor týkajúci sa 1A a 1.4. Keď sa pozrieme na pozíciu rady, jasným príkladom je výskum, viacerí z vás to už spomenuli. E, došlo tam k e, e, zníženiu oproti teda návrhu rámcového programu, 7. rámcového programu. To znamená, že niektoré faktory sa jednoducho nebudú môcť predplatiť a bude sa to musieť presunúť do aktuálneho rozpočtu. Takže keď sa pozrieme na detaily, vidíme tu jasný dopad, ktorý sa týka platieb za minulé záväzky a takisto aj hlava 4 Eh, je eh, podobným príkladom. Kríza v našom susedstve sa zhoršuje a pritom sa eh, znižujú platobné prostriedky v rozpočte v tejto oblasti. Takže to je príklad takýchto dvoch oblastí, kde naozaj je zrejma, zrejmý rozpor v, pozícii rady. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Čenike chcel vystúpiť. Nech sa páči, máte slovo. Muchas gracias, señor presidente. Uh, mis conocimientos... Ďakujem pekne, pán predseda. Moje znalosti európskeho rozpočtu ešte nie sú také hlboké, ale chcel by som len uh, pár poznámok. Trojka tlačí programové krajiny, aby cali svoje dlhy. Na druhej strane Európska únia eh, úplne eh, spokojne rozširuje z roka eh, na rok objem toho, čo nedodržala vo finančnej oblasti. Komisia najprv kráti rozpočet a e, nie je to v súlade s vianočným finančným rámcom, potom to rada ešte viac okreše, potom e, sa jednotliví páni e, ešte viac rozrušujú. Je tu konsenzus, že jednoducho musia zdroje zodpovedať záväzkom v situácii akú máme dnes v sociálnej oblasti, e, jednoducho je toto nepripustné a treba to vyriešiť. Ďakujem. Takže táto diskusia bola naozaj veľmi zaujímavá a témy boli e, rozdielne, rozličné. Na jednej strane tu je problém dlhu, ktorý stále narastá je to taký mm, dlh v tieni. Vidíme, že Európska únia sa zadlžujeme, zadlžuje, takže musíme nájsť uh, nejaké riešenie spoločne s radou. A v, my v budúcnosti si musíme uvedomiť, že, že štáty chcú jednak realizovať e, svoje projekty, uh, a e, žiadať tie záväzky, ktoré boli e, stanovené. Mali by sme vo viacročnom rámci nenechávať také, taký veľký priestor na manevrovanie, pretože predpokladať, čo sa stane za budúcich 7 rokov, je nemožné. Veď si uvedomujeme, e, že ekonomika je veľmi rozkolísaná a Európska únia je predsa um, v kríze a máme pred nami problémy, ktoré stoja a čakajú na naše riešenie. Takže ja by som poprosil pani spravodajkyňu, aby uzavrela túto diskusiu a pripravila e, nás na konfrontáciu s radou a s komisiou. Nech sa páči, pani spravodajkyňa na záver. Sí, muchas gracias, presidente, y gracias por depositar esa confianza. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, že ste mi e, dali toku dôveru. A samozrejme, ja túto prácu neurobím sama. Pokúsim sa pracovať v konsenze a budem zastávať pozíciu parlamentu. Je pravda, že sa zhodneme na tom, ako situácia vyzerá, čiže tu je konsenzus, ale už sa nedohodneme e, tak ľahko na riešeniach. A teraz hovorím, e, naražam hlavne na to, čo povedal pán Olbricht. Niektorí sme tu viac proeurópskejší, niektorí menej a každý z nás sa k tejto situácii stáva, stavia odlišne. Takže ak to zoberieme tak, že rozpočet reflektuje politickú myšlienku Európy a ak e, sme presvedčení, že Európska únia je projekt, ktorý by sa mal ďalej rozvíjať, tak potom z rozpočtového pohľadu je lepšie pracovať e, na spoločných projektoch v rámci spoločného rozpočtu. Tak potom by sme mali pristúpiť k tomuto rozpočtu tak, aby sme posilnili sektory, ktoré predstavujú um, pridanú hodnotu na európskej úrovni. Inak potom na čo by bol európsky rozpočet? Ako chceme znížiť a chceme urobiť škrty, tak potom nemyslíme na túto európsku pridanú hodnotu. A ak sme Európania a podľa nás tato, e- tá, tento rozpočet má túto pridanú hodnotu, tak je logickejšie zvýšiť rozpočet. Nielen preto, že to chceme, ale preto, lebo potom sa zlepší budúcnosť EÚ a ušetríme peniaze členských krajín. Čiže podľa našich, nášho politického presvedčenia každý má svoje stanovisko buď za alebo proti. Mne sa veľmi páčilo to, čo povedala zastupkynia komisie. Ehm, veľmi jasne vysvetlila e, to, čo mala na mysli, poskytla údaje a pre nás je podstatné, aby nás komisia informovala. Je to dôležité preto, aby sme rokovali s radou potrebujeme veľmi dobre byť oboznámení s touto situáciou, aby sme vedeli, akým problémom budeme riešiť, e, čeliť. Pardon. Hlavné je, že musíme platiť záväzky. Mali by sme rozlišovať dve veci. Poprvé sú tu záväzky z minulosti, z programov, ktoré sa už realizovali, e, z ktorých prišla faktúra. Čiže toto sú záväzky faktúry, ktoré treba zaplatiť, pretože sú to už realizované projekty. Pretože existujú mesta a regióny, napríklad sú tu regionálne programy, ktoré uh, už zrealizovali projekty, ale nie sú zaplatené, lebo Európska únia neplatí. No a potom sú tu záväzky, ktoré e, vyplývajú z finančného rámcu, ktoré e, musíme dokončiť. Či sa nám to páči alebo nie, tento finančný rámec sa už naplánoval. Ehm, takže musíme dodržiavať aj e, tieto fázy. Komisia a agentúry už pracujú na základe mm, tohto, tohto plánu, tohto mm, naprogramovania. Čo aj toto treba dodržiavať. Takže Teraz mm, predsa nemôžeme znížiť záväzky, pretože záväzky sme už prijali. Teraz ich treba zaplatiť keď tu boli vlastne dve e, také kolónky, platby a záväzky, tak e, mi kolegovia hovorili, že platby vyplývajú z toho, čo už bolo o, urobené a teraz treba revidovať hlavne záväzky. Ale teraz sa tá situácia obrátila a e, my sa práve sústredíme na platby. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako vylepšiť programy a ako môžeme posilniť niektoré investície, ktoré sú pre budúcnosť strategické. 90 času hovoríme, že treba platiť. Európska Európska únia presne seriózna inštitúcia je samozrejme, že ona e, musí zaplatiť svoje záväzky. Ja ako spravodajkyňa sa pokúsim nájsť spoločné stanovisko, aby som ho potom mohla obhajovať pred radou a získať čo najväčšiu väčšinu, aby som mala aj e, istú právomoc alebo isté opodstatnenie v tomto rokovaní. Čiže my sa v budúcich dňoch budeme stretávať, budem pracovať na jednotlivých pozmeňovacích návrhoch, ktoré mi predložia politické skupiny a výbory a um, medzi neformálnymi schôdzami a e, s, e, so spravodajcami teda na základe týchto stretnutí sa pokúsim vypracovať spoločné e, stanovisko. Ďakujem pani spravodajkyňa. Čas beží rýchlo. Pani Holmajer, e, chcete e, nás informovať o ďalších oddieloch? Teda poprosím vás, aby ste to prezentovali, pretože máme málo času. Chcem poďakovať tlmočníkom, budú pracovať až do 12.40. A potom budeme hovoriť o projektových bondoch. budeme hovoriť o investíciách, aby sme zlepšili rast. Nech sa páči, pani Holmeier. Herr Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Europäischen Parlament selbst können... Pán predseda, kolegyne, kolegovia, eh, môžem byť stručná. Až o dva týždne eh, budeme mať eh, k dispozícii amending letter, takže až vtedy bude mať zmysel zaoberať sa o návrhu Európskeho parlamentu, teda nie dnes, keď ešte nie sú k dispozícii údaje. A teraz ten druhý bod to, e, o čo sme diskutovali pri rozpočte komisie, platí aj pre rozpočet e, pre e, iné oddiely. Máme tu dva oddelené problémy. Nie, je tam v časti len o radu, ale aj o komisiu. Európsky súdny dvor totižto dostal druhého generálneho um, Ähm, prokurátora a e, rada potom následne nezohľadnila, že Európsky súdny e, e, dvor pri 99-percentnom vyťažení jednoducho už nemá maržu na zmeny Takže to znamená, že jednotlivé miesta, jednotlivé posty sa nedajú e, obsadiť a už teraz e, e, treba čakať 48 mesiacov na riešenie jednotlivých sporov a to vedie k veľkým ťažkostiam, ktoré môžu mať aj vplyv na rozpočet. Teraz tu máme žalobu jedného podniku na 13 miliónov škody, ktoré má zaplatiť e, Európska únia. E, očakávame ešte ďalšie e, štyri žaloby ešte vo väčšom objeme. Sú to miliardové prípady, takže po tom, čo sa rada dohodla, že Európsky súdny dvor bude mať vyzvačiť dodatočných sudcov, minimálne 9, ale medzi časom už 1,5 roka sa nevie e, zhodnúť, z akých krajín majú títo sudcovia pochádzať, pretože ak príde 9 e, nových, tak e, tým nemôžeme už 28 krajín. Takže týchto 28 krajín sa už 1,5 roka hádá na tom, odkiaľ majú prísť tí sudcovia. Neznamená to, že tie miesta by nebolo treba obsadiť. Takže E, to je naozaj sná e, farsa a môže to mať e, pre nás, pre rozpočet, naozaj značný dopad. A z tohto dôvodu by som rada výbor požiadala, aby sme Európskemu súdom zvolili v prvom rade návrhy rady aj komisie, navrhli teda vziať späť a išli za e, teda tú navrhovanú mieru, pretože to môže mať naozaj značný vplyv na e, rozpočet. A v zmysle toho, že ak by tieto e, firmy boli úspešné so svojimi žalobami, tak by sme vlastne museli všetko splatiť, vrátanie úrokov. Ak nevyhrajú, tak stratíme tie príslušné E, príslušné pokuty, ktoré by mali vlastne e, splatiť do nášho rozpočtu. Takže v oboch prípadoch budeme e, strácať. A preto nemám absolútne žiadne pochopenie pre postoj komisie a rady. Tomuto nerozumiem. Jednoducho zákonodárstvo musí v dostatočnom, dostatočne rýchlom čase príjmať svoje rozhodnutie. Teda nie zákonodárstvo, pardon, súdy. A treba teda predložiť aj e, príslušné žiadosti, ktoré by e, mali podporiť e, súdny dvor pri tom absolútne nutnom minime. Nehovorím teraz o tom, čo by sme tu radi mali, ale pri tom najnutnejšom minime. A potom vonkajšia služba, to je tiež taká milá kapitolka, Mám niekedy dojem, že rada si vlastne žela, aby e, e, Európska vonkajšia služba vlastne vôbec neexistovala. Inak si to neviem vysvetliť, prečo najprv e, dostal zelenú od rady, pokiaľ ide o IT zaobstarávanie informačných technológií, potom e, ďalší rok e, zase sme zmenili svoju, e, svoje rozhodnutie. To, čo dostala vonkaša sloboda dispozícii, boli veľmi staré. takmer vyradené prístroje. Ono sa to, mohli ste si to pozrieť aj na YouTube ako telefonuje e, pani Eštonová, o čom, sa, o čom diskutuje a tak ďalej. Toto je možné e, v prípade e, každého telefónneho hovoru, pretože nič nie je jednoduchšie, než takto zastaralý program a jednoducho kreknúť. Každý priemerný hacker s priemernými znalosťami vie tento, problém, tento program nabúrať. Takže S aktuálnymi programami je to veľmi jednoduché. Predstavte si, že by sme takúto situáciu mali v parlamente, že každý by si mohol prečítať, čo poslanci robia. Ak chceme mať naozaj takýto stav veci v e, našej e, zahraničnej službe, tak e, potom ano, nemali by sa dá poskytovať už ďalšie financie vonkajšej službe. Ak nie, tak takú situáciu naozaj meniť. Takže to nie sú vôbec komplikované veci, sú pochopiteľné, nie sú zložité. A teda e, dá sa tam naozaj rozumne, e, malo by sa to dať rozumne riešiť. A pokiaľ ide výbor regionov a e, Európsky hospodársky a sociálny výbor, keď budeme mať v dispozícii e, e, tie príslušné informácie, budeme tam tiež musieť urobiť úpravy, pretože ich služby sme prepojili s našimi a z toho vyplýva efekt, efekt, zvýšenie efektivity pre náš rozpočet a o tom budeme diskutovať aj o dva týždne. A inak už vlastne nemám k tejto téme momentálne čo dať okrem tých dvoch poznámok. Je e, zložité teraz otvárať e, diskusiu, pretože musíme hovoriť ešte aj o projektových bondoch. E, uistíme sa, prosím, že nie sú tu súrne otázky k tejto téme. Ďakujeme, že ste zdôraznili problémy súdneho charakteru. Európa je jednotný trh a tu ide o spravodlivú konkurenciu a keď je treba 46 e, dní na e, e, vytvorenie rozsudku v tejto oblasti, je to veľmi znepokojivé. Čokoľvek sa môže udiať tým pádom na trhu a ten trh nefunguje. A to môže jednoducho brzdiť zamestnanosť, rast. Je to veľmi, veľmi znepokojivé. Tie tresty, ktoré by mohli nastúpiť, nenastúpia. Takže si myslím, keby v tejto oblasti sa mohla podniknúť iniciatíva, aby sa pomohol komisii a, a, a rade. Ja vás v tom len, len, len, len, len podporím, pani kolegyňa. Komisia, ktorá chce reagovať. 48 8 mesiac na, na, na fu, rozsudky v oblasti nekalej e, hospodárskej súťaže. To je naozaj zaražajúce. Súhlasím s vami, pokiaľ ide o tieto lehoty e, e, e, v súdnom tribunále. Veľmi kratučko na vysvetlenie, že prístup Európskej komisie vôbec nebol s cieľom redukovať zdroje SVČO. Naopak, chceli sme naozaj zohľadniť nárast pre generálneho prokurátora, ale redukcia 5 personálu, ktorá bola nastolená do všetkých, do všetkých európskych inštitúcií. Európska komisia samotná išla príkladom, e, redukovali sa naše ľudské zdroje a naše e, položky e, administratívnych výdavkov. Snažili sme sa konsistentne postupovať i u iných inštitúcií. Spomenuli ste z nich dve, ktoré ukazujú nárasty, vyššie nárasty než iné. Chcem zdôrazniť, že komisia nemá reštriktívny e, prístup, my jednoducho chceme byť koherentní u všetkých inštitúcií. Euh, my to poznáme e, e, i na národnej scéne. Všetci to robia rovnakým spôsobom, ale môže to viesť naozaj k situáciám absurdným, a politika k tomu si dá do poriadku. Pani Holmajer, váš e, úvod je často i záverom, dnes je záverom rozpravy. Ak chcete, budeme teraz, e, e, pozveme našich pozvaných hostí, k projektovým dlhopisom. E, náš minulý spravodajca e, Goran Farm už nie je členom výboru a dám teda priamo slovo našim partnerom e, z Európskej investičnej banky a z komisie, Giorgio Cassoni, z ECFINu, z komisie, z, výboru, takisto zodpovednej za politiky infraštruktúry a Michael Janet, E, riaditeľ EIB pre nové produkty a špeciálne e, transakcie. Páni, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, a za, ďakujeme i za pozvanie komisie a EIB e, k tým polročným správam o projektovým bondom. Budem hovoriť čo najrýchlejšie, aby som zhrnul tie, ten všeobecný politický kontext, pokiaľ ide o to, kde sa dnes v Európe nachádzame. Európska únia bola veľmi aktívna s cieľom znížiť finančnú fragmentáciu a zlepšiť finančné toky v reálnej ekonomike banková únia, jednotlivé trhy, ale niečo treba určite urobiť. V marci 2014 sme komisia vydala e, oznámenie o dlhodobom financovaní viacerými akciami. Teraz sa domnievame, že na do, e, stránke dopytu ešte zostáva veľa činností nový predseda Juncker hovoril o tomto investičnom pláne 300 miliard, komisia na tom pracuje, ale nie sú tu ešte bližšie podrobnosti. Takisto podobne je tu podobná výzva k vyšším investíciám na pôde OECD a G20, kde sa komisia v rôznych skupinách aktívne zúčastňuje. Hlavný Dôraz je tu na vytvorenie správneho rámca e, na dvoch e, základných e, sektoroch, kde sa domnievame, že dochádza k zlyhávaniu trhu malé a stredné podniky a infraštruktúry. Takže dnes sa budeme viac zameriavať na časť infraštruktúry. Veľmi rýchlo len vám pripomeniem, keďže ste novým parlamentom, aký, aké to bolo to pozadie v e, pilotnej fázi v Európe. E, máme potreby infraštruktúrálnych investícií len e, sektory, kde ide o transeurópske siete, nástroj Connecting Europe a ďalšie rozpočty tu majú veľké, veľké škrty a problémy a potrebujeme vyššie náklady na financovanie súkromného sektora a investícií a v tomto kontexte e, iniciatíva o projektových e, bondoch sa spustila v júli 2012 <clears throat> vďaka medzi iným veľkej podpore vášho parlamentu. Spustilo sa to teda koncom roku 2012. V roku 2000 13 sa podpísalo viacero dohôd. Komisia e, informovala a evaluovala priebežne pred e, začiatkom tohto leta. Je to na našej web stránke. Každoročne od tohto roka informujeme o projektových bondoch popri iných e, finančných nástrojoch, teda informujeme parlament správami, ktoré sa e, finalizujú práve v tejto dobe. Treba zdôrazniť, že projektové bondy, myšlienka tu bola podporiť kapitálové investície, pretože e, financovanie sa tu dlhodobo e, kráti pre dlhodobé pôžičky. Musíme teda rozvíjať poistné a penzíne fondy a iné inštitúcie aby e, investori smerovali k týmto produktom. Napríklad medzi poisťovníctvom a penzijnými e, štruktúrami je tu veľký záujem o, e, u investorov smerom k týmto, týpom, týmto typom iniciatív. doteraz sme uzavreli 5 transakcií v 5 členských krajinách. Celkový rozpočet je 230 e, miliónov v tejto fáze pre projekty, ktoré musia byť potvrdené e, radou EIB do konca roku 2014 a podpísané do roku 2016. Projektové bondy minimálne pre prvé dva roky, na prvé dva roky terajšieho programového e, obdobia sa rozšírili na dva roky, ale potom tu bude ešte evaluácia, ktorá bude musieť urobená v roku 2015, kde sa rozhodne, či sa bude pokračovať alebo nie a za akých podmienok v takéto iniciatíve. Pán eh, Genet bude hovoriť eh, presnejšie o jednotlivých projektoch, ktoré podporila táto iniciatíva. Je dôležité si teraz pripomenúť, že je tu eh, veľká váka na, smerom na rozpočet. V roku 2015 sa bude ten zvyšok tých 230 miliónov čerpať, transferovať. Ako vidíte, pokiaľ e, projektové kapitálové náklady, asi 200, z tých 230 je tu veľká páka, pretože to súvisí so e, spôsobom, akým sa projektové dlhopisy používajú. Striktne na vytvorenie e, e, osobitnej e, dobrej situácie komfortu pre investorov, pre tzv. projektové spoločnosti. Nie je plné krytie, ale oznámenie úverovania pre prvú tranžu. Financovanie IB sa deje podobným spôsobom. Nie sme pokrytí 100% výdavkov EIB, ale len určitá časť frakcie. Treba poznamenať, že od roku 2007 tu bol veľký pokles v investíciách, v súkromných investíciách do in, infraštruktúry viac ako polovičku do roku 2013. Takisto tu bol Mm, polovičné zníženie od roku 2007 verejno e, súkromných part, e, partnerstiev. V prvej polovici roku 2015 13 e, pardon, bola väčš intenzívnejšia aktivita a vyššie čerpanie projektových bondov v porovnaní s ostatnými aktivitami Eh, je pravda, že súvahy bankových inštitúcií sú veľmi eh, striktné a eh, úsporné. Otázky sú však zásadné. Vieme, že podľa terajšieho poriadku banky budú požičiavať na kratšie obdobia než iní investori v oblasti veľmi veľká slabina v Európe a to sa črta napriek e, zásahom je veľmi nízky dopyt. Projekty nie sú dobre pripravené, vyzreté a na trhu sa ich vynára len veľmi málo a je tu veľmi silná konkurencia. My sme sa preto snažili zameriať sa na tie, kde naše prislúbenie úveru bolo dôležité, aby e, trh bol presvedčený pre verejné zložky, ktoré spúšťali tieto projekty. Preskočím niekoľko presvitok, ktoré nie sú potrebné. Rád by som zosumarizoval doterajší pokrok. Štyri e, e, transakcie sa uskutočnili za pomoci e, rozpočtu EÚ. Bola tu evaluácia a Zistili sme si, že i externí účastníci e, veria v pomoc trhu zo strany tejto iniciatívy. Skutočnosť, že EIB bola pripravená podporiť tieto nástroje a to pomohlo vytvoriť vieru v ne e, na trhu. Je tu rastúci záujem. Naďalej však, pán Janet vám to vysvetlí, budeme stave počas pilotnej fázy e, dosahovať 5 až 7 e, iniciatív, projektov. Máme tu však veľké e, výzvy. Je tu veľká diverzita v Európe. Sú tu veľmi stabilné, predpovedateľné projekty, kde investori nemajú problém a iné, kde dochádza k veľkým zmenám a tam, sú, tam je veľká neistota. Investori sa nechcú teda postaviť za takéto projekty a sú tu tiež členské krajiny, kde sa e, podporujú, podporujú dôveru inštitúcií verejného e, obstarávania v tieto, v tieto nástroje. A potom osobitne ďalej, čo je tiež zaujímavé, rozšírenie rozsah e, projektových bondov nie E, na krajiny s vyšším ratingom a jednoduché sektory, ale tiež e, experimentovať v menej oceňovaných krajinách a sektoroch. Toľko k tejto téme. Teraz e, k nástroju Connecting Europe. Do konca 2014 podpísanie dohody s, s EIB, čo môže pokračovať v iniciatíve projektových bondov popri iných programoch, kde sú potrebné záruky, napríklad e, trh s elektrickou energiou, širokopásmové sektory, trošku inak je to v dopravnom sektore, diálnice. Máme teda celý zoznam nástrojov, ktoré môžu pomôcť európskym e, projektom v rámci nástroja Connecting Europe s cieľom dosiahnuť určitú rýchlosť. Nehovorím tu o technickej pomoci, ale toto sú také kľúčové aspekty tých nástrojov pre Connecting Europe. Teraz preskočím až k Už sme hovorili o vyčlenených prostriedkoch z rozpočtu. Prešiel by som, alebo dal by som slovo teraz e, pánu Janetovi, aby vysvetlil trošku tie projekty, Ďakujem za to, že vás môžem informovať o tejto iniciatíve. Uvedomujem si, že mnohí e, poslanci v tejto miestnosti o tomto prvýkrát počujú. Veľmi stručne len poviem, že toto je spoločný program a Európska investičná banka tu e, poskytuje e, subordinované financie pre, pre projekty, ktoré majú zvýšiť uh, rating pre nástroj um, projektových bondov. A um, ide tu o to, aby sme posilnili priame trhové financovanie e, penzijných fondov, e, spoločností a tak ďalej, aby investovali do kľúčových infraštruktúr, do sektorov ako energetika, telekomunikácia a tak ďalej. E, posledný krát, keď sme tu boli, to bolo asi pred 6 mesiacmi, tak e, som vravel, že práve ideme podpísať e, druhý projekt, ktorý bude figurovať v spoločnom portfóliu. Toto, bolo, toto bol projekt diálnic v Belgicku Belgicku. A e, ja som povedal, že dúfam, že o 6 mesiacov sa sem vrátil, e, vrátim s ďalšími dvoma projektmi. E, bude to projekt, a teda jeden projekt v sektore vysokorýchlostného internetu a som rád, že jeden bol dokončený. Ostatní členovia, ktorí lepšie poznajú mechaniku tohto nástroja, Um, ostatným teda môžem ponúknuť túto publikáciu, ktorá vysvetľuje, ako fungujú procedúry a niektoré technické detaily. Čiže uh, ak budeme hovoriť o projektoch, ktoré predstavujú spoločné portfólio medzi EÚ a bankami, tá prvá transakcia, o ktorej budem hovoriť, uh, Greater Gebard, je to projekt, ktorý spája um, um, um, turbíny veterné, ktoré sa nachádzajú na mori a uh, využíva sa tu asi 45 miliónov uh, projektových uh, kreditov. A vďaka tomu sa projekt um, mohol dosiahnuť v ratingu A- a posilnilo e, mm, to kapacitu projektu na e, kapitálovom trhu. A e, potom tie bondy mali aj vyššiu hodnotu, bolo to veľmi atraktívne, dostali 130 bodov, či to bola naozaj veľmi silná transakcia. Druhá Eh, transakcia, um, to som hovoril o eh, minulý uh, krát, keď som tu bol, uh, Belgicko. Uh, je to uh, projekt v oblasti dopravy. Um, bolo to podpísané v marci tohto roku a uh, posilnilo sa to, uh, dostalo to um, mm, 3315 miliónov. Čiže naozaj je to veľmi dobrý príklad e, pákového efektu. Bol to projekt, ktorý mal veľa inovatívnych rysov. A fondy od kapitálových investorov sa, e, um, sa teda došlo k ním neskôr. Je to výnimočná situácia, ale tento projekt sa vydaril. Uh, v lete tohto roku sme podpísali prvý projekt v oblasti vysokorýchlostného internetu Axion uh, vo Francúzsku a uh, podpísanie tejto transakcie viedlo k tomu, že sa e, využilo 20 miliónov európskych bondov, e, ktoré e, boli dané k dispozícii. No a financovanie kapitálového trhu bolo prvýkrát uplatnené v oblasti vysokorýchlostného internetu a naozaj sme mali veľmi dobré výsledky. Um, Takisto sme podporili vydávanie bondov eh, a boli tu naozaj veľmi, atrat, veľmi atraktívne nacenenie pre eh, takýto projekt, ktorý obsahuje isté riziko. A eh, táto transakcia bola veľmi konkurencieschopná Eh, práve preto, že bola financovaná týmto spôsobom. No a eh, čo sa týka podpisovania eh, projektov, ide tu projekt hm, diálnice A7 v Nemecku. Podobná situácia, bol tu veľmi silný pákový efekt. 86 miliónov posilnenia a veľmi atraktívne nacenenie a e, to, že bolo vybraté toto riešenie v, v porovnaní s inými, e, s, iným s inými prostriedkami financovania, to bol veľmi dobrý e, koncept. Myslím si, že sme si už vypočuli o ostatných projektoch. Čo sa týka prípravy eh, projektov, my očakávame, že do konca roku 2014 bude budú podpísané ďalšie tri projekty eh, v Taliansku a v Írsku a potom aj eh, ďalší projekt vo Francúzsku, ktorý sa týka sektoru dopravy. Čo sa týka pilotnej fázy, um, teda do roku 2016, um, uh, správna rada Európskej investičnej banky ich musí odsúhlasiť a do roku 2016 sa musia skončiť. My teraz pripravujeme uh, projekty um, v oblasti asi 260 miliónov eur ktoré môžu mať e, pákový efekt e, a toto môže predstavovať až 1 miliardu 300 miliónov eur až do 1 miliardy 700 miliónov eur, e, ktoré predstavujú vydané bondy. A Čiže toto sú vlastne také krátkodobé vyhliadky, to, čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch. A nakoniec e, by som vyslovil pár e, komentárov ohľadom dopadom do tejto iniciatívy. E, samozrejme, tu na boli, um, bol veľmi vysoký záujem uh, trhu, lebo je to naozaj vysokoprofilová iniciatíva a má to uh, urychlovací efekt v podpore um, financovania kapitálového trhu. Takisto sa tu rozširujú finančné uh, perspektívy uh, vo financovaní a zaujíma to najmä penzíne fondy. Ide tu o priame financovanie kritických európskych infraštruktúr. Um, spätná väzba od investorov bola naozaj silná či už e, ohľadom kreditov alebo ohľadom spolupráci cez Európskou investičnou bondou, e, bankou. Čiže na záver e, by som len rád povedal, že mm, trh je naozaj sa zaujíma o tento produkt a my sme dosiahli ten počet 7 projektov v pilotnej fáze. A e, táto iniciatíva mm, naozaj veľmi podporuje e, celkový vývoj a e, záujem partnerov je silný. Z pohľadu verejného sektoru je to tak, že musí e, urobiť niektoré zmeny, aby e, tieto bondy prešli. Ale myslím si, že v tomto štádiu môžeme byť spokojní, ako to vyzerá a tešíme sa, že o 6 mesiacov prídeme znova a budem vás informovať o vývoji tejto iniciatívy. Merci, pour cette... Ďakujem za túto veľmi zaujímavú prezentáciu ktorá veľmi jasne vysvetlila, aký pakový efekt majú tieto projektové bondy. Chcem sa spýtať, ako to potom vyzerá v rozpočte. Európska únia dáva nejakú záruku alebo nejakú garanciu? Samozrejme, v tých prvých rokoch je to celkom v poriadku, ale keď príde mm, nejaký dlžník a nebude môcť uhradiť svoje záväzky, čo je investor, aké e, dopady to bude mať na európsky rozpočet. Uh, ja by som rád priamo odpovedal. Dopad e, na európsky rozpočet, čiže 213 miliónov eur, to sa používa v pilotnej fáze. Toto je kapitálové prispenie z európskeho rozpočtu do Európskej investičnej banky, aby e, toto fungovalo v portfólii transakcií. Čiže to je vlastne e, to posilnenie, úverové posilnenie po portfólia z európskeho rozpočtu. A vďaka tomu môže Európska investičná banka e, pokračovať v projektoch. A prepojenie s tým projektom je vlastne také, že to je iba medzi e, Európskou investičnou bankou a projektom. No a e, dlh tu je vo forme e, celkov, e, čiastočnej garancie. No a Európska investičná banka potom musí zodpovedať za tento dlh. Európska investičná banka to môže urobiť, pretože keď sa pozrie na celkový projekt, tak ak sú tie straty menšie ako 213 miliónov, z portfólia, tak tam je potom požiadavka z európskeho rozpočtu. A to je maximálna požiadavka na rozpočet. Ďalšie straty e, nad to idú e, na účet Európskej investičnej banky a keďže je to trhový nástroj, tak, nástroj, tak záruka má cenu. A európsky rozpočet dostáva E, vlastne dostáva zaplatené za to, že berie na seba riziko. Čiže v najlepšom prípade, e, ak sa využije tých 213 miliónov, e, budú preplatené, alebo v najhoršom prípade bude využitých tých 213 miliónov eur. Dúfam, že toto je jasné vysvetlenie, ako to funguje. Alors Že máme ešte pár minút na otázky. Musíme skončiť o 12.40. Kto chce slovo? Eh euh, Nikto zdá sa, takže budeme môcť skončiť. V naš- vo vašich úvahách bola očividne veľká jasnosť. Vidíme prínos týchto projektových bondov očividný. Môžeme si tak uľahčiť to financovanie 300 miliard, ktoré pán Juncker naznačil v svojich úvahách hneď po pár minút po zvolení. Budeme mať možnosť o tom ešte hovoriť. Podľa mňa je dôležité e, posudzovať e, rozpočtový dopad na týchto projektov na <clears throat> európsky rozpočet. Pán Depre pochopil, že jeho v roku 2014 bude e, k opravnému rozpočtu. Budeme diskutovať, keď začneme o 15. Mám presne si e, pamätám, že som prezentoval všetko, čo sa týka opravného E, rozpočtu číslo 2, číslo 3 a číslo 4 počas nášho e, posledného zasadnutia nášho výboru v júli. Podľa mňa bolo všetko jasné, ja som vysvetlil, čo ide, aká bude politická stratégia a mne sa zdá, že to bolo potvrdené, takže dostávam k dispozícii výboru, ale nie je jasné, že nemôžem ešte oznámiť nové E, skutočnosti, čiže jedine budem môcť zopakovať, čo už som povedal, jasným spôsobom e, v júli, keďže ešte nie je 12.40 a môžeme vyjasniť tú otázku. V tej diskusii e, by mohli byť problémy, a keď si niekto myslí, že po roku 2013 že by sa mali prostriedky vrátiť eh, štátu. Ale v roku 2013 eh, výbor výrazne, respektíve komisia zvýšila čiastky. Nebolo to prekročenie, nebolo ale prekročenie, keby komisia bola úplne zhovievavá, použila tento presah na zapletenie faktúry, ktoré mala e, na splatenie pán Depre. E, súhlasím s vami, pán predseda, ale právne texty dávajú komisii povinnosť e, predložiť špecifický, e, mo, komisia musí predložiť špecifický e, mo, dokument. Chcel som sa len uistiť, že e, štáty nevyužijú toto ako zámienku, aby si žiadali e, vrátenie prostriedku do svojich vlastných rozpočtov Súhlasím, to sa asi e, musí urobiť, ale je to dôvod, pre ktorá naša, tá naša stratégia je e, zovšeobecniť prostriedky opravného rozpočtu 2, e, 3 a 4 a dos, do, dostať sa e, k zvládnutelnému e, zvyšku, k zvládnutelnému nejčiastka. Núž. je zmysluplné, aby ten prebytok z jedného roku automaticky e, bol prevedený na ďalší rok aj aby nefungoval e, ako zdroj prostriedkov pre členské krajiny. Pýtam sa teda, či je aj takto zakotvené v nariadení pre viacročný fin- finančný rámec, pretože Ide tu o prenos z jedného roku na ďalší a čiastky boli jednoducho stanovené. Moja otázka teraz je nasledovná. Je možné toto nejak zakotviť, aby tie sa použili prebytky ako príjmy pre ďalšie nasledujúce roky, teda v roku, ktorý nasleduje. musíme ukončiť stretnutie 12.14, ale e, vnú, e, myslím si, že tá odpoveď bude negatívna, hoci si ju môžeme vyjasniť interne. Budeme pokračovať o you.